Drahí kolegovia, ehm, otvárame pokračovanie e, v našom zasadnutí a teraz e, hneď dáme slovo e, komisii, ktorá sa vyjadri k zahraničným investíciám a strategických odvetviach. Ďakujem. Môj vstup bude stručný, pretože téma zahraničných investícií a strategických sektoroch ešte zatiaľ v rade sa neprediskutovala a teda neexistuje žiadne stanovisko rady. Dokonca